takýchto centrálnych protistrán. E, kríza poukázala, že deriváty musia byť lepšie regulované. Takže vyzývam radu aj komisiu k tomu, aby sa uistili, že táto zásadná legislatíva bude e, prioritou v nadchádzajúcom volebnom období, aby boli lepšie chránení investori a celý systém. Chcem sa poďakovať kolegom výboru EKON aj tým budúcim aj za spoluprácu v uplynulých 10 ročiach pri všetkých trhových spisoch, na ktorých som pracovala. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne. Takže jediné hlasovanie menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Týmto je ukončené prvé čítanie Európskeho parlamentu. Správa Fox, Európsky poskytovateľa služieb kolektívneho financovania pre podnikanie. Opäť menovite jediné hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prvé čítanie je ukončené týmto. Správa Naktegal, trhy s finančnými nástrojmi, tiež jediné. Hlasovanie menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Prvé čítanie je týmto ukončené. Blahoželám spravodajcovi. Správa Kocolino, Európsky fond regionálneho rozvoja a kohezný fond návrh e, odmietnúť, návrh komisie menovite teraz. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Návrh zamietnutý. Návrh legislatívneho aktu a blok, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh gestorského výboru 3. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 4. V troch častiach. Prvá časť za, proti. To sa zdržiava schválené. Druhá časť menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 18, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 19, v troch častiach prvá za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá za, proti, kto sa zdržiava schválené, tretia menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 20 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 41 v častiach. Prvá menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť. Menovite tiež. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. schválené. 43, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 48 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 54 v dvoch častiach, prvá za, proti, kto sa zdržiava, schválené, druhá. Menovite, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 59 v dvoch častiach. Prvá za, proti. To sa zdržiava schválené. Druhá za, proti. To sa zdržiava schválené. 60 za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 66 za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 67 za. Overiť 66 ku. V poriadku. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou. 67 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 68 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 69 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 70 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 80 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 82 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté 91 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 92 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 93 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 98 menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené 101 v dvoch častiach. Prvá menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 102 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 106 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 110 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 113 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 122 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 225 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 226 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 227 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 33 v dvoch častiach, prvá za, proti, kto sa zdržiava, schválené, druhá za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 228 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 212 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. 34 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 229 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 230 za, proti, kto sa zdržieva, zamietnuté. 52 za, proti, kto sa zdržieva, schválené. 231 odpada, 232 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 58 v dvoch častiach, prvá za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá za, proti, kto sa zdržiava schválené. 233 odpadá, 234 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté, 202 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 235 za, proti. Tu sa zdržiava zamietnuté. 71, 70 a 73. Nie, 196, 203. Menovite, prosím, hlasujte. Zamietnuté 71, 72, 73 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 236 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 197 a 204 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 74, 75, 76 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 237 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 198 a 205 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 77, 78 a 79 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 238 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 83 a 191 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 84 a 192 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 193 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 85 a 86 odpadajú, 239 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté 87 a 194 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 206 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 88 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 240 menovite. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 241. Menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 207 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté 242D za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté 243 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 94, 95, 96 a 97 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 213 odpada. 244D za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 99 v dvoch častiach. Prvá menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 208 neodpadá. Hlasujeme za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté 185 menovite. Overiť 208. V poriadku. Hlasujte. Uzatvárame hlasovanie. Zamietnuté. 185 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 103 časti. Menovite prvá. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá. Menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tretia. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Štvrtá. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A piata. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 188, 199, 209 menovite, ale neodpadajú všetky 3, aj 214, takže 103D a 245D menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 186 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 246D. Menovite hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 105 za, proti, to sa zdržiava schválené. 189 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 108 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 247 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 248D, menovite. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 200 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 5 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 215 a 216 odpadajú, 217 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 218 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 211 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 195 a 201 menovite. Hlasujte prosím. zamietnuté, 11 menovite. Ďakujem. Schválené, 190 za, proti, to sa zdržiava. Overíme si to, 190 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 13, odpada 14 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 219 odpadá, 187 menovite. Menovite. A o 187 tiež odpadá. Takže 15. 15 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 220 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 221 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 16 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 222 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 223 menovite, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté, 25 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 224 odpadá menovite o návrhu komisie. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Blahoželám spravodajcovi. Tým sme ukončili, ukončili prvé čítanie v Európskom parlamente. Teraz správa Dali emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké užitkové vozidla. Menovite hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prehlásenie komisie, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Blahoželám spravodajkyni. Teraz správa RIS, znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Menovite o predbežnej dohode schválené. Prvé čítanie je ukončené. Blahoželám spravodajkyni. Správa Turkanu hnojivé výrobky EÚ dočasná dohoda. Menovite hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Blahoželám spravodajcovi. Správa AG a ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogenom alebo mutagenom pri práci. Chce sa e, vyjadriť spravodajkyňa? Má na to právo. Rešpektujte to. Ďakujem, pán predseda. V tom finálnom hlasovaní, pokiaľ ide o túto smernicu, zabezpečujeme, že parlament zvýšil výrazne mieru ambície, pokiaľ ide o ochranu zamestnancov v Európskej únii. My sme zabezpečili tú ochranu, tým sme tam dali početné e, karcinogény, viac ako milióny zamestnancov takýmto spôsobom chránime do budúcich rokov a moja vďaka smeruje ku kolegom e, z výboru pre zamestnanosť Marita Úskok, Claude Rolen, ktorí boli spolu so mnou spravodajci počas predchádzajúcich dvoch predchádzajúcich smerníc, ale všetci tieňoví spravodajci a všetky súčasti výboru, ktoré preukázali, že tento parlament má výrazné ambície, pokiaľ ide o ochranu zdravia e, občanov. Ďakujem kolegyne a budeme hlasovať o tej e, provizornej dočasnej dohode. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou. Blahoželám spravodajkyni. Prvé čítanie parlamentu je tým pádom uzavreté. Správa AJU to spoločné pravidla pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi. Je tu žiadosť pani spravodajky, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Drahé kolegyne, kolegovia, chcela by som sa predovšetkým poďakovať tieňovým spravodajcom z rôznych skupín, ktorí počas dlhého zrodu tejto smernice sa vždy ukázali veľmi náklonení spolupráce. Tento text, ktorý bol nakoniec schválený e, v, vo výbore pre dopravu, je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o balíček mobility, tak aby uvoľnil e, európske cesty od prepravy tovaru a aby bol zabezpečené iné e, spôsoby, iné modality dopravy pre takéto tovary tak aby to bolo životné prostredie lepšie. Všetko, čo si teraz vyžaduje ochranu životného prostredia, to si zároveň vyžaduje aj záväzok eh, tohto parlamentu smerom k mobilite, ktorá bude udržateľnejšia, ktorá je nevyhnutná, želateľná. Ja si predovšetkým želám, aby ste aj dnes eh, podporili text tak, ako bol schválený v príslušnom výbore. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa. A budeme hlasovať o bloku pozmeňujúcich návrhov príslušného výboru, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 89, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 84D za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 CP za, proti, zdržali sa prijaté. 86 bezpredmetné, 87 menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 90D za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 80. Áno, dobre, overíme. 90D. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 88. Bezpredmetné. Takisto aj 83, pretože 87 bola zamietnutá. Tým budeme hlasovať o návrhu komisie. Menovitom hlasovaní hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Áno, prijaté e, prvé čítanie je uzavreté. Blahoželáme spravodajkyni správa Baje Regner, zverejňovanie informácií o daní z príjmu určitými podnikmi a pobočkami. A budem hlasovať na záver prvého čítania, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželáme dvom spoluspravodajkyniam. Správa Novakov Krel, spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, koheznom fonde a Európskom námornom rybárskom fonde Budeme hlasovať o uzavretí prvého čítania. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Blahoželáme spoluspravodajcom. Námietka podľa článku 105 odsek 3. Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších a, eh, pardon, Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Je nevyhnutné eh, dosiahnuť absolútnu väčšinu členov parlamentu. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, overíme. Hlasujte, prosím. Zdalo sa mi prevažná väčšina, ale ak požadujete kontrolu, tak, tak spravím. Končím hlasovanie. Áno, veľkou väčšinou prijaté. Námietka podľa článku 105 odsek 3 nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. Ten istý spôsob hlasovania ako predtým, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Namietka podľa článku 106 geneticky modifikovaná soja MON 87751. Budeme hlasovať o celom uznesení, menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Námietka podľa článku 106 geneticky modifikovaná kukurica. Budeme hlasovať opäť o uznesení ako celku. Hlasujte menovite, nech sa páči. Končím hlasovanie. A prijaté. Námietka podľa článku 106. Niektoré použitia bis 2 etyl hexyl talátu. E, hlasujeme o uznesení celom, e, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Námietka podľa článku 106 opäť ide o použitie bis 2 v talátu návrh celého uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. E, Oxid chromový, námietka podľa článku 106. E, jednotka pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme. E, teda pôvodný text, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté veľmi tesne. Odsek 2 na dve časti. E, prvá časť za, proti. Zdržali sa. Dobre, overíme aj tú prvú časť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa, Prijaté. Dobre, skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 1. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Potvrdzujem prijatie. Pozmeňujúci návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Trojka. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dobre, skontrolujeme aj trojku. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie je pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie S za, proti, zdržali sa, schválené. V za, dobre, S, úvodné ustanovenie, skontrolujeme. Mám pocit, že vždy tá istá väčšina rozhoduje, takže ale hlasujte. Koniec hlasovania. Áno, tak je to. Prijaté. E, v, pôvodný text, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie X. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie Z. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie AA. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. AC. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz hlasujeme o uznesení v celku. V menovitom hlasovaní hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. a je to prijaté. Uzatvoríme a nech sa páči, pán Gavnáš. Len tak zo slušnosti chcem povedať, že keďže ste spustili e, olympijské hry v rýchlosti. Treba naozaj e, poblahoželať e, tlmočníkom, ktorí sa snažia vás dohoniť, ale robia to veľmi dobre. Grazie. Áno, ja to chápem. Ja im tiež e, gratulujem a teda ďakujem za skvelú prácu. Nielen dnes, ale každý deň, e, vraví pán predsedajúci. Takže uzavrieme to správo Benifej. Situácia po arabskej jari, cesta v pre Blízky východ a Severnú Afriku, e, výbor pre zahraničné veci, sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. 47. dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá aj táto časť. Dobre, skontrolujeme druhú časť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 48, pôvodný text na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme uznesení ako celku. Menovitom hlasovaní nech sa páči. Koniec hlasovania. Approvato. Complimenti allenatore e grazie a tutti voi colleghi. Priate, ďakujem vám všetkým kolegyne kolegovia. Yes, <laughs> I think so. <laughs>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 plenárnu miestnosť, ak sa nezúčastníte rozpravy bez eh, nejakého zbytočného hluku, tak aby sme prejavili úctu pani spravodajkyne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Dúfam, že si je možné mať trošku ticha v miestnosti, pretože hovoríme o veľmi dôležitej a veľmi citlivej téme. Kolegovia, umožnite nám začať túto rozpravu. Rešpektujte kolegyňu Tajon spravodajkyňu. Ešte raz ďakujem kolegovia. Diskutujeme tu dnes opätovne o liberalizácii víz pre Kosovo. Téma je to veľmi citlivá a veľmi zložitá, pretože Kosovo je poslednou krajinou Západného Balkánu, ktoré má naďalej víza potrebné pre cestovanie v EÚ. Chcem vám všetkým pripomenúť, že Kosovo splnilo všetky požiadavky na bezvízový režim, a to už dávno. Tento parlament dal zelenú takisto už dosť dávno tomuto bezvízovému režimu. Európska únia uznala, že Kosovo splnilo všetky kritéria a Kosovo, chcem vám pripomenúť, má e, z vyriešených oveľa vec problémov než iné krajiny. Posledné otvorené témy sa splnili pred pár mesiacmi, e, napríklad ratifikácia e, dohody o hraniciach s Čiernou horou. To bolo veľmi citlivé, ale dosiahlo sa to vrátane boja s korupciou na vysokej úrovni. Preto naozaj odporúčam to, aby sme zajtra znova e, potvrdili liberalizáciu víz pre túto krajinu. Úprimne povedané, všetky ďalšie krajiny západného Balkánu majú bezvízový režim. Je, veľmi dôležité, je to veľmi dôležité posolstvo pre občanov pristupujúcich krajín. Nie je to totiž dôležité pre politické a ekonomické kontakty, ale tiež medziľudské vzťahy Kosovo je dnes najizolovanejšou krajinou na západe Balkánu a hovoríme naozaj o, o liberalizácii víz. Nechcem diskutovať o ďalších témach, ktoré dnes e, Kosovo musí riešiť. Musíme sa zamerať na to, čo splnilo. Takže dnes pri všetkej kritike budem poukazovať na európske vlády, vlády ktoré nesplnili svoje sľuby ich sľuby boli, že pokiaľ Kosovo splní kritéria, uvoľníme bezvízový režim. Nikto tu nie je dnes z rady. Prečo si to nedali na program? Kedy plánujú dať to na program? Strácame vieryhodnosť. Krajina, a ak mám byť e, úprimná, politici, e, potenciálni zločinci nečakajú na víza, cestujú voľne o čom diskutujeme my, je bezvízový styk pre tých, ktorí to potrebujú. Samozrejme, určité obmedzenia tie tu samozrejme sú. A ako Sovčania si to uvedomujú, kampaň k tomu existuje a my by, by mali plniť, čo sme slúbili. I v ďalších prípadoch, kedy sme robili liberalizáciu pre Ukrajinu či ďalšie krajiny, e, politické rozhodnutie za jeden deň. Teraz európske vlády blokujú otázku malej krajiny na západnom Balkáne bez e, skutočných dôvodov. Takže rada by som nás všetkých e, povzbudila e, k záveru mandátu, aby sme zajtra potvrdili ten mandát, ktorý ste mi už dali, menovite, že podporujeme bezvízový režim s Kosovom. Opätovne krajina plnila všetky podmienky. Európska komisia to uznala. Je to však, sú to však európske vlády, ktoré nekonajú. Máme príliš veľa prípadov, kde európske vlády dnes blokujú naše e, vieryhodné európske politiky. A vízová politika je práve niečím, čo je v centre pozornosti Európanov, niečo uchopiteľné. A keď občania e, v Kosove majú pocit, že ich žiadame o plnenie čohosi, teraz však nekonáme. Nie pritom Európsky parlament, my sme si svoje úlohy splnili. Na ťahu sú európske vlády. Zajtra, prosím, sa snažme dovršiť prvé čítanie. Podporte to. Ľudia sa pozerajú na nás, majú veľké očakávania a nádej. Ďakujem a ešte raz sa chcem eh, ospravedlniť E, e, že, že sa začala rozpráva za tie zásahy. Teraz má slovo za komisiu pán komisár Avramopoulos. Kolegovia, ďakujem. Chcem privítať e, túto rozpravu o liberalizácii víz pre kosovčanov. Chcel by som ešte raz vyjadriť vďaku spravodajcovi, spravodajkyni pani Fajon, za jej neutichajúce úsilie e, a snahy o podporu tohto návrhu. Od spustenia liberalizačného dialógu v roku 2012 komisia úzko spolupracovala s Kosovom s cieľom podporiť e, e, jednotlivé inštitúcie pri práci na vízovej cestovnej mape. V svojej záverečnej správe z máju, zo 4. mája 2016 sme uznali, že Kosio, Kosovo prijalo dôležité kroky k bezvízovému režimu. Preto, ako si asi pamätáte, sme požiadali o pozastavenie požiadaviek víz pre Kosovčanov, chápajúc, že v deň prijatia návrhu zo strany parlamentu a rady Kosovo už bude e, ratifikovať e, dohodu o demarkácii hraníc s Čiernou horou a podnikne opatrenia v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. O dva roky v júli 2018 po potrebnom úsilí a dovršenom pokroku komisia potvrdila, že Kosovo splnilo všetky e, požiadavky potrebné pre liberalizáciu víz, vrátane tých dvoch ešte nesplnených požiadaviek. Následne sme vyzvali Radu a parlament, aby pokročili vpred s našim návrhom. Rád by som poďakoval tomuto parlamentu za e, rýchlu podporu, ktorú zabezpečil našim návrhom. Chcem vám pripomenúť, že závery dohody o, výč, e, o demarkácii hraníc s e, Černohorou bol veľmi dobrý krok vpred. Neľahký krok. Hoc aj je to politicky citlivá otázka a e, mali by sme to zdôrazňovať. Množstvo členských krajín vyjadrilo obavy, pokiaľ ide o migračné riziká ktoré predstavujú kosovčania, kosovskí občania a skúsenosti z minulosti. Ja si uvedomujem, tie, že sú tu takéto obavy a chápem ich. Kosovo si ich tiež uvedomuje a spolupracuje e, v kontakte s mnohými členskými krajinami v snahe zmierňovať riziká. My budeme naďalej povzbudzovať e, Kosovčanov, aby implementovali všetky benchmarky, po, potom posilnili e, rámec boja proti korupcii a pre právny štát a po tretie, aby pokračovali v práci v oblasti migrácie a bezpečnosti a tiež treba zdôrazňovať jasnú potrebu komunikácie s občanmi o právach a povinnostiach v rámci bezvízového režimu. Pripomeniem vám, kolegovia, že Kosovo je jedinou krajinou na západnom Balkáne, ktorá nemá dohodu o bezvízovom styku. I občania tejto krajiny sú jedinými e, v regióne, ktoré potrebujú na cestovanie do EÚ víza. Viackrát som zdôraznil, že bezvírovzový režim má v sebe práva i povinnosti a kosovské inštitúcie si to uvedomujú, svoju časť práce odviedli a verím, že budú pokračovať v tejto činnosti. Spolieham sa na poslancov tohto parlamentu, že sa čoskoro dostanú k rokovaciemu stolu a že sa zhodneme na rýchlych návrhoch. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme, ďakujeme pekne, vážený pán komisár. A teraz v mene Eh, výboru AFET, pán poslanec Šoltes, na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako stály spravodajca pre Kosovo v AFETE by som rád zdôraznil, že Kosovo zvládlo mnohé výzvy pred rokom ratifikácia pohraničnej dohody s Čiernou horou sa podarila a to, bola samozrejme, to bol samozrejme veľký výkon, pretože sa to muselo najprv interne dohodnúť. A to bol i posledný krok v smere, e, smerom k liberalizácii víz. Dosiahol sa tiež pokrok v boji proti korupcii, organizovanému, organizovanej kriminalite a Európa zabezpečila e, potrebné kroky. Ale v oblasti liberalizácie víz sa potom už nestanovili ďalšie kroky. Európska komisia i my, parlament, sme dali zelenú e, liberalizácii víz. Napriek tomu tento bod nie je na programe rady. Máme dvoch partnerov, jeden si plní svoje záväzky, druhý však nie. A v tomto prípade ten druhý partner stráca vieryhodnosť a my e, musíme voči e, Kosovčanom si splniť povinnosť a učiniť tak. Ďakujeme. Teraz v mene politických skupín vystúpia rečníci. Najprv za EPP pán Ademov, a to na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Od počiatku e, diskusii medzi Európskou komisiou a Kosovom sme videli, že tu boli štyri e, správy o pokroku Kosova v máji 2016. Európska komisia prezentovala dva návrhy pre Kosovo na ratifa- najprv ratifikácia dohody o hranici s Čiernohorou a tiež záväzok Kosova bojovať proti organizovanému zločinu. Obe tieto, oba tieto záväzky sa splnili. Vidno to v správe komisie z roku 2018. Napriek tomu Kosovo muselo splniť ďalších 95 kritérií, kritérií. Všetky ich ale splnilo. Treba usnať snahy a úsilie kosovskej vlády a my musíme občanom Kosova ukázať, že nám záleží na našich priateľoch mimo Európskej únie, taktiež by sme mali jasne ukázať, že keď sa dosiahli výsledky a kritéria, my e, z našej strany e, dovršíme alebo e, dostojíme svojim slubom aby kosovčania mohli slobodne cestovať v rámci EÚ. Ako už tu bolo povedané, Kosovo je jedinou západobalkánskou krajinou, ktorá nevyužíva e, možnosť liberalizácie víz. Liberalizácia víz nesúvisí, e, má, nemá nič dočinenia s kriminalitou. Pripomeniem vám, že počet e, uchádzačov o azyl z Kosova výrazne klesol Kosova podpísala zmluvy, začala, začalo kampaň na zvýšenie povedomia u občanov, pokiaľ ide o zodpovednosť e, a bezvízový e, cestovný e, ruch. Hmm. Majú legislatívny rámec, prijali opatrenia, ktoré z, sa týkajú všetkých typov terorizmu a medzinárodné nástroje na boj proti nemu. Tiež by som mal zdôrazniť to, že Kosovo plní všetky požiadavky, kde ide o reintegráciu občanov, spravovanie hraníc, e, verejný poriadok a bezpečnosť. Preto by sme mali e, hlasovať za liberalizáciu s Kosovom. Ďakujem a teraz e, v mene skupiny SAD má slovo pani poslankyňa Sipel na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, už pred takmer troma rokmi komisia navrhla, aby Kosovo e, bolo oslobodené od vízovej povinnosti. Už vtedy totiž komisia bola presvedčená, že Kosovo splní i posledné podmienky pre liberalizáciu vízového režimu. A že sa tak skutočne udialo, už tak to komisia v júli minulého roku potvrdila. Napriek tomu dnes nehlasujeme o výsledku trialógu. E, postupný harmonogram pre liberalizáciu sa Kosovu e, predložil 4 roky po ostatných krajinách v regióne, ale napriek tomu stále jednotlivé členské krajiny blokujú tie rokovania. To Kosovo izoluje a spolomaľuje to európsku integráciu. Ako by sme mali ľuďom e, vysvetľovať v tejto krajine, že EÚ zrazu ďalšie vyťahuje z klobúka ďalšie požiadavky po tom, čo krajina splnila už všetky kritéria pre liberalizáciu vízového režimu. Tento postoj neprispieva len k tomu, že EÚ stráca svoju vieryhodnosť e, v Kosovsk- u kosovského obyvateľstva a možno aj inde v regióne, Tie sľuby, ktoré my dávame Kosovu, musia byť aj dodržiavané. Niektoré členské krajiny EÚ e, neuznali Kosovo ako členskú krajinu, ale liberalizácia víz je uznanie, e, na to nie je potrebné uznanie štátu musia byť uznané len cestovné dokumenty, ktoré mimochodom už teraz sú dosť bezpeč- veľmi bezpečné. Nemôžeme zdržovať postup Kosova. Podmienky boli splnené, parlament e, zaujal jasné stanovisko a je naozaj na čase, aby rada, ktorá zasa nie je dnes zastúpená, skončila s blokádou, aby EÚ ako celok mohla dodržiavať svoje slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za EKR pán Fistisen na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú dobré dôvody byť skeptický pri liberalizácii víz vo vzťahu s Kosovom. Praktický argument a síce, že mnohé členské krajiny ešte stále neuznávajú Kosovo ako nezávislú krajinu a preto komisia môže ťažko rozhodnúť a to blokuje celý procesus, ale to, čo ma znepokuje, a chcem to povedať v mene aj skupiny EKR, je to jednostranné oslobodenie od vízovej povinnosti. Keď sa pozrieme napríklad na organizovaný zločin, tu sme sa stretli s veľkými ťažkostami ťažkosťami na západnom Balkáne. Má to aj vplyv na krajiny EÚ nemali. A preto eh, to bolo potrebné najskôr vyriešiť a potom je tu ešte aj radikalizácia politických strán na západnom Balkáne a preto náš celkový postoj k otázkam bezpečnosti sa musí riadiť opatrnosťou vízová povinnosť, myslím, že trošku pomáha e, triediť tých, ktorí prichádzajú do EÚ. EU. Európska komisia by možno mohla sa nad týmto zamyslieť. Ďakujem. V mene ALDE pani Mlinár na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, na úvod sa chcem poďakovať spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za snahu. Venujeme sa tomu od roku 2016 v Európskom parlamente a už vtedy komisia navrhla zrušiť vízovú povinnosť pre Kosovčanov, aby to bolo v kategórii krátkodobých pobytov v šengenskej zóne Komisia ale minulý júl oznámila, že dve hlavné požiadavky boli splnené na zrušenie vízovej povinnosti, ratifikácia demarkačnej dohady s Čiernou horou a taktiež e, lepšie výsledky pri boji proti korupcii a organizovanému zločinu. V septembri parlament hlasoval za začatie interinstitucionálnych rokovaní a zajtra to zhodnotíme pozitívne, takže v nadchádzajúcom volebnom období sa vízová povinnosť bude dať zrušiť. Kosovo je izolované na mape Balkánu už pridlho. Oslobodenie by bol spravodlivý logický ďalší krok. A výhody sú nemalé, takže ľudia budú mať k sebe bližšie aj v odbornej oblasti, posilní sa hospodárske vzťahy a kultúrne vzťahy. Táto dohoda taktiež pomôže v reformách, tak aby sa lepšie dodržiavali základné práva a právny štát. Taktiež e, to odradí prevádzačov, pretože už ich služby nebudú potrebné, takže členské krajiny vyzývam k tomu, ako aj komisii, aby to schválili čo najskôr tak, aby tie rokovania mohli čo najskôr začať. Naozaj nie je priestor brániť Kosovčanom bez víz môcť prísť do šengenského priestoru. Ďakujem pekne. Teraz za zelených ALE pán Valero na minutu. Pani Valero. Ďakujem pekne, pán predseda. Od nezávislosti Kosova 23 krajín ho už uznalo a Hákský tribunál to považuje v súlade s medzinárodným právom. A 5 krajín ale ešte stále neuznáva Kosovo, Rumúnsko, Slovensko, Grécko, Cyprus a Rumúnsko. Takže tá vizová povinnosť platí naďalej. A pritom Kosovo splnilo kritéria z 95., ktoré platia pre všetky krajiny Západného Balkánu. Teraz musíme my odviezť našu časť práce. Musíme e, e, sa pozrieť na to, čo Kosovo dosiahlo a nie tu nejak politicky vyjednávať a potom zaujať postoj. Vieme, že niektorí neuznávajú Eh, Kosovo a pritom hlasovali eh, za oslobodenie eh, v rôznych výboroch. Každopádne nás ako zelených to teší táto snaha. Ďakujem pekne. Teraz za GUE NGL pani Veržia na dve minúty. Nech sa páči, Mari Kristín. Kosovo má menej ako 2 milióny obyvateľov zažili vojnu. Bolo tam viac ako 13 tisíc mŕtvych. Je to jediná krajina Balkánu bez eh, oslobodenia od vízovej povinnosti pri krátkých pobytoch. Samozrejme, pretože iba to je, eh, preto je príslušná EÚ tak ako to napísala spravodajkyňa, Kosovo je izolované na tejto mape bezvízového styku. Mali splniť e, veľmi podrobný zoznam kritérií, viac ako kdokoľvek iný a spravili to. Takže je tu ten legislatívny návrh e, komisie z roku 2016. Obvykle ideme veľmi rýchlo aj pri e, pri ostrovoch Tongu, Tonga, Kiribati, Wanatu okrem iného a asi nehrozí, že príde vlna eh, z týchto eh, ľudí. Ale ani v prípade Kosova to nie je dokázané. Bez toho, aby sme spomenuli to, že možno, že nie je všetko dokonalé a predsa len Kosovo splnilo viac ako susedia. Častokrát sa hovorí o korupcii a súdnictve, ale susedia Kosova nie sú na tom oveľa lepšie. Európsky parlament si splnil svoju úlohu. Schválili sme to v septembri 2016 a e, my sme aj schválili mandát na rokovanie v roku 2018, ale rada ešte stále takýto mandát neschválila. Takže e, problémom je, že 5 členských krajín ešte stále neuznalo Kosovo. My sme za oslobodenie od víz a za slobodu pohybu a nechceme e, robiť nejaké výnimky pre Kosovo. Preto podporujem návrh spravodajkyne Chcem sa jej poďakovať za jej výdrž. Ďakujem pekne. Teraz za ENF pán Zilstram. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter,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 Ďakujem pekne. Ten Epitidios na minútu za nezaradených. Ďakujem, pán predseda. Výhody pre Kosovčanov sú zjavné, ak by došlo k oslobodeniu od vízovej povinnosti, ale potom je tu otázka bezpečnosti a musíme to tu vidieť v kontexte celého regiónu. Nie všetko sa kosovskej vláde podarilo, napríklad organizovaný zločin. Tomu ešte neúplne vykrutili krkom. Takže napríklad aj teroristi sa tam utiekajú a sú stále prípady na hraniciach e, so Srbskom Takže je tu snaha e, vytvoriť nejakú konfederáciu s Albánskom, čiže aj územné požiadavky. Nie je teda pochopiteľné, že na jednej strane chceme uznanie Kosova,